plenárnom zasadnutí, ktoré bolo e, prerušené 7. E, júla. Dostali ste zápisnice e, z predchádzajúceho plenárneho zasadnutia. Má niekto pripomienky? Ak nie, tak za